Dobré ráno, dámy a páni, ak dovolíte. V prvom rade by som dala priestor predsed, e, tlmočníkom, hovorí pani predsednička, keďže vidíte, že sú stále v štrajkovej pohotovosti, ako vidíte na ich kabinách, takže dám im chvíľočku priestor, aby ste si počuli ich e, vyhlásenie. Nech sa páči, Pačko sa pýta, aká kabína, tlmočníkov, reakcia, každá kabína sa má za seba. Takže e, dobrý deň, dámy a páni, oznámenie tlmočníkov. Protesty tlmočníkov pokračujú už 24. deň, pretože administratíva parlamentu sa stále nepokusila náš pracovnoprávny spor vyriešiť. Práve naopak, generálny tajomník zaujal ešte tvrdšie stanovisko voči nám, a to po 8-mesačných rokovaniach s výborom pre zamestnancov. Preto na dnešnej schôdzi nebudeme tlmočiť po oficiálnom konci tohto zasadnutia, teda po 12.30. Ďakujeme za pozornosť a za pochopenie. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Hovorí pani predsednička. Samozrejme prvý bod programu schválenie hlasovania, teda schválenie e, programu. E, hlasovanie o obnoviteľných zdrojoch energie e, sa presúva na neskôr, pretože medzi radou a parlamentom musíme ešte nejaké veci vyjasniť po tom, čo prebehla včera schôdza Koreperu. Takže toto hlasovanie dnes neprebehne a s touto zmenou teda schvalujeme návrh programu. A nikto teda nemá žiadne namietky, budeme mať takýto program. Dobre. Teraz zo pár oznámení z mojej strany. Na schôdzi 20. marca koordinátori rozhodli, že uplatnia postup podľa pravidla 53.4 pozícia vo forme pozmeňovacích návrhov k tejto téme. Aha, ide tam o demersálne populácie e, rýb e, v západnom Stredomorí. Je to viacročný plán, čiže koordinátori sa rozhodli, že pozícia bude prijatá vo forme podmienacích návrhov, takže žiadne stanovisko v NV ani žiaden e, spravodajca tým pádom. Takže predložíme pozmeňovacie návrhy priamo v gestorskom výbore, ktorým je výbor PEŠ po tom, čo teda prejdú v Envy. Takže ako to vyzerá časovo? Pozmeňovacie návrhy prosím v Envy predkladajte do 5. júla 11.00 končí lehota. Hlasovanie v Envy bude 10. alebo 13. septembra, to bude v Štrásburgu. Vzhľadom na kopu práce e, v závere funkčného obdobia koordinátori rozhodli, že otvoria lehotu napríklad pozmeňovacích návrhov k viacerým návrhom komisie. Takže znova žiadne stanovisko v Envy, žiaden spravodajca v Envy k viacerým témam. Poviem vám, ktoré to sú. A teda za každým eh, tieto návrhy budú predložené v mene Envy. Konkrétne v mojom eh, mene ide teda o doplnenie typového schváľovania tejto legislatívy EÚ, potom čo opustí EÚ Spojené kráľovstvo. Tam do 5. júla predkladajte pozmeňovací na do 11. Hlasovať sa bude u nás 29. alebo 30. augusta. Potom eh, Connecting Europe Facility. Tam je lehota 11. júla o 11. a hlasovanie v NV bude 10. alebo 13. septembra a potom zverejňovanie týkajúce sa udržateľných e, investícií a rizik udržateľnosti 4. septembra o 11. je lehota si navrhov, hlasovať sa bude 11. oktobra a potom ešte, spoloč, potom ešte mm, nariadenie o spoločných ustanoveniach. Tam je lehota pre NV 5. septembra o 11. a hlasovanie bude 11, 10. a 11. oktobra. Dnes máme tlmočenie do 20 jazykov. A mm, máte k dispozícii elektronické podklady a zasadnutie sa vysiela prostredníctvom web streamingu. Dostali ste alebo elektronicky sú v obehu odporúčania koordinátorov z 1. júna. Ak nikto nemá žiadne námietky k tomuto textu, tak sa považujú za schválené. Dobre. To isté sa týka aj zápisnice z 19. a 20. marca, 26. a 27. marca. Ak teda nedostaneme žiadne pripomienky, tak budú schválené. Dokonca zasadnutia je potrebné tieto námietky vzniesť, ak nejaké sú. Teraz pokračujeme správami o prebiehajúcich medzinsociálnych rokovaniach. Máme tu uvádzanie na trh eh, hnojív, hnojivových produktov. Mali sme tretí trialóg, ktorý prebehol 19. júna viacero politických technických otázok bolo na pretrase eh, vrátane limitov kadmia, kde má Envy výlučnú právomoc. V závere trialógu rada jasne povedala, že je ochotná prísť e, v ústretí parlamentu, pokiaľ ide o všetky stále otvorené otázky, ak parlament akceptuje stanovenie limitu kadmia na úrovni 60 mg na kilogram, teda že nebude žiadať ďalšie zníženie tohto limitu. Parlament sa však držal svoje pozície týkajúce sa e, limitov kadmia a teda nedošlo k žiadnej dohode. A ak mám správne informácie, tak táto téma Eh, bude pokračovať počas rakúskeho predsedníctva. Potom podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov, prepracované znenie. A tu sa podarilo na 5. trilógu 13. júna dopracovať k dohode. Dohodli sme sa predbežne eh, na podieli eh, takýchto zdrojov energie vo výške 32 na e, bruto e, konečnej spotrebe EÚ. V roku 2030 je tam teda aj revízna klauzula e, na rok 2023. Tiež sme sa dohodli, že minimálny podiel, minimálne 14 v doprave musí do roku 2030 prichádzať z obnoviteľných zdrojov e, prvá generácia biopalív, teda vychádzajúca z potravinskej produkcie. Tu je potrebné e, zalimitovať na úrovni roku 2020, to je 1% a nesmie e, prekročiť 7% celkovej záverečnej konečnej spotreby v doprave cestnej a železničnej a potom tie pokrokové biopalivá, bionafta, tie musia byť minimálne minimálne 1% v roku 2025 a minimálne 3,5% v roku 2030. Potom palmový olej a tak ďalej. To sú produkty známe pod značkou ILUK, alebo teda vychádzajúce z nepriamého využívania pôdy, tak e, tu je e, certifikačný proces, ktorý sa stanovuje a postupne e, sa začne znižovať ich podiel. Včera prebehol Koreper, a časti, ktoré sú v našej výločnej právomoci, budú predmetom hlasovania zrejme zajtra. Ešte raz opakujem, že tento bod sme z dneška, z dneška presunuli na toho 10. júla, e, pardon, na budúci týždeň, pretože, pretože ešte niektoré veci neboli uzavreté. A vytra sa potom bude hlasovať 10. E, júla. A teraz uh, governance uh, v Energy Union, správa, správa uh, Energy Union. Uh, Predbežná dohoda bola dosiahnutá na 4. trialógu 19. júna. Máme tam teda e, jasný časový harmonogram spoluzakladovcov pre každú členskú krajinu na obdobie 21 až 30. E, všetkých 5 e, dimenzí energetickej únie je tam zohľadnených a taktiež dlhodobá perspektíva dlhodobá stratégia EÚ s analýzou vrátanie e, scenára e, týkajúceho sa nulových e, emisí skleníkových plynov do roku 2050 a taktiež rôzne ďalšie scenáre a ich vplyv na celkové, celkový, celkové uhlíkové emisie. Toto sme tam všetko dohodli, vychádzajúc z pokrokov v členských štátoch smerom k dosahovaniu záväzných kolektívnych cieľov EÚ. Pokiaľ ide obnoviteľné zdroje energie, pokiaľ ide o účinné využívanie energie a pokiaľ ide o e, prepojenie, teda 15-percentný cieľ v oblasti interconnection. Teraz e, označovanie liehovín e, a takýchto nápojov. 27. júna prebehol druhý neformálny trialóg inštitúcie tam teda si vymenali názory von produktívnym spôsobom. Diskusia už prebehla na tému transformačných období na využívanie geografických označení a s tým súvisiacich definíciách. Čiže je tu možnosť dospieť k dohode ale vzhľadom na mm, to, že tam prevažujú technické aspekty, predsedníctvo Európsky parlament rozhodli, že na technickej úrovni e, prebehne príprava ďalšieho trialógu a bude to posledný týždeň v septembri. Tam ešte nemáme konkrétny datum. Dobre, a teraz dávam priestor vám. Bod 8 dnešného zasadnutia využívanie na lekárske účely marihuany. Nemáme tu zástupcu EPP. Musíme počkať na pani Šujca, zatiaľ tu nie je. Takže za SAD dostáva slovo pán Baláš, nech sa páči. Merci, madame la, la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takže mám ja teda začať? Dobre, dobre, v pohode. Takže nie som na to síce zvyknutý, ale porozprávam vám historku, čo sa mne osobne stalo pred pár rokmi. Mal som uh, limskú uh, chorobu. Išiel som uh, za lekárom, povedali mi, že kanabis vo Francúzsku neprichádza do úvahy. Uh, Eh, povedal mi však, že je tu eh, veľký špecialista, ktorý hovorí, že kanabis by eh, bolo mm, riešením. Ja som povedal, že nechcem porušovať zákon mojej krajiny, tak som sa pýtal, či je možnosť nejakého legálneho prístupu k marihuane. Bolo mi povedané, že nie s tým, že e, v konope e, sú e, dve aktívne látky, jedna psychotropná, ktorá ktorej je potrebné skoncovať, ktorá e, poškodzuje a tak ďalej, ale že je tam ďalšia aktívna látka, ktorou je látka, ktorá je upokojujúca a teda e, môže viesť k zmierneniu bolesti. Takže z vedeckého hľadiska je toto E, úplne bezpečná vec. Je to CBD, e, látka, ktorá sa dá používať v chemioterapii, e, na liečenie, na liečenie rakoviny, chorôb súvisiace s hornovou chorobou, pokiaľ ide o ďalšie choroby, ďalšie choroby. Takže momentálne sme vo fáze, kedy títo pacienti by mali mať možnosť prístupu k e, tejto aktívnej látke e, s cieľom zmenovať bolesti. Ale v čom spočíva problém momentálne? Momentálne legislatíva v krajinách nie je harmonizovaná zjavne a teda nie je tu rovnaký prístup pre všetkých pacientov. To je prvý veľký problém. Druhý veľký problém. E, nie všetky produkty sú bezpečné a to je ďalšia téma. Niekedy sú to nekvalitné produkty, ktoré nesplňajú lekárske kritériá a teda sú k dispozícii E, čiže musíme na európsku stratégiu pre kanabis na e, liečebné účely, čiže výskum treba podporovať. E, musíme zistiť, či je tu istota, že nie sú žiadne rizika pri využívaní CBD, aktívnej látky, ktorú obsahuje konope. To je veľmi dôležité. A tiež sa je potrebné pozrieť na e, vzájomné vzťahy, e, interakcie medzi e, touto aktívnou látkou a inými, ktoré sa pacientom podávajú ďalej potom vytvoriť harmonizovaný rámec, aby naozaj kvalitné a bezpečné produkty boli k dispozícii pacientom, aby dochádzalo k inováciám e, v rámci EÚ. Momentálne sú to látky často dovádzajú z tretich krajín. Je to naozaj na prospech pacientov, ich zdravia, ich blahobytu, tak povedia, to je kľúčové. Preto je potrebné, aby všetci lekári v praxi boli dobre informovaní e, a mohli e, dať pacientom e, na výber. A farmaceutické produkty sú iba súčasťou riešenia a nemôžeme napríklad e, fitoterapeutické produkty na báze e, konope nejakým spôsobom vylúčovať alebo úplne nahrádzať. Čiže naozaj aj napríklad využívanie doma pestovaných rastlín a tak ďalej. Samozrejme poriadne zaramcované štandardy, otázky bezpečnosti a tak ďalej, aby sme takto mohli uľahčiť eh, chronické bolesti takýmto pacientom. Z uvedených dôvodov je eh, podľa nás veľmi dôležité, aby sme pristúpili k takejto úprave. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pani Krupa. Coś bardzo Chciałam, eh, no rzeczywiście. Veľmi pekne ďakujem. tento návrh v tejto forme. Takže mali by sme trošičku zapracovať na tom návrhu. Ale musím povedať, že tu panuje trošku chaos, mám na mysli chaos, ktorý chaos v, literatúra, v literatúre, kde sa hovorí o využívaní konope na liečebné účely. Hovorí sa, že existuje viac ako 500 látok, ktoré si treba ešte pozorne zanalizovať a príprava týchto látok si vyžaduje takisto náležitú izoláciu od ostatných produktov. Ja som sa nikdy nestretla s takou rozmanitosťou názorov na nejaký prípravok alebo látku, ako je tomu teraz pri konope keď sa hovorí o marihuane alebo kanabise. Keď sa hovorí, že E, kanabis možno využívať e, ako liečivo. Nuž, e, ja sa domnievam, že treba nájsť aj určité finančné prostriedky, aby sme mohli nezávisle situáciu preskúmať, preto, pretože všetok tento chaos je v zodpovednosti je vlastne vzhľadom na to, že niektoré štúdie sa vyslovili za túto látku a spôsobili nejasnosti a chaos. Ja viem, že využívanie konope nie je dostatočne zdokumentované. No a potom, pokiaľ ide o epilepsiu a prípady epilepsie, tam sa hovorí, že konope by mohla napomôcť, ale myslím, že štúd- nemáme ešte podrobné štúdie na to, aby sme to, mo- aby sme to mohli takto zaručenie povedať. Treba eh, jednoducho analyzovať túto vec ďalej. Ja podporujem e, myšlienku vypracovať nezávislú štúdiu alebo štúdie, aby sme si raz a navždy vyjasnili, ako by malo vyzerať riešenie. Mali by sme sa venovať celé, celej škále e, látok, ktoré, na ktoré sa na, ktoré môžu nejakým spôsobom vytvárať interakciu s konope. V Polsku výskumný ústav liečiv pestuje tento typ rastlín a potom, e, a potom pripravuje e, látky a produkty, ktoré by mohli byť e, užitočné. Že venuje sa výskumu v tomto prípade, ale hovorím, potrebujeme finančné prostriedky a nezávislú analýzu. Jode, ďakujem veľmi pekne. Áno, ako sme si vypočuli, pani Catherine Berder, áno, počuli sme, že e, tu máme isté vedecké dôkazy, ktoré um, sú dôkazom, že konope poskytuje istú úľavu pri niektorých chorobách, ale je tu jeden liek, ktorý sa nazýva Savitex ktorý je určený na sklerózu multiplex a ktorý je dostupný na európskom trhu a um, produkuje ho farm, jedna farmaceutická spoločnosť a tento liek má súhlas EÚ a je súčasťou režimu vzájomného uznávania. Ale v Spojenom štáte čoskoro oznámia schválenie eh, nového lieku, ktorý, eh, ktorý, ktorom je využité konope a ktorým sa liečím skleróza multiplex. Ja si myslím, že je to príležitosť, že je príležitosťou, že táto diskusia je dobrou príležitosťou, um, aby sme trošku vniesli aj zdravý rozum do tejto diskusie a myslím, že pred európskymi voľbami je aj našou povinnosťou um, hovoriť otvorene o tejto téme. Ja si myslím, že je tu veľa nedorozumení a chaosu a my vieme v parlamente, že to, ako nazveme veci, ako bude vyzerať znenie, je veľmi dôležité. Um, mm, po, samozrejme je to aj otázka rekreačných drog a podobne, ale keby sme možno hovorili o kanabiodoch alebo o derivátoch, tak Rastlinné deriváty sa nachádzajú všade v medicíne a boli predmetom testovania, ale ja len rozmýšľam, že či, e, či by sme mali takýto problém, keby náhodou teraz niekto objavil aspirín a či by sme mali mm, iný typ diskusie. Takže mm, nejde o rekreačné využívanie kanabisu, ide skôr o to, ako, aký, aké kroky podniknú členské štáty. My sme mali nedávno prípad v Spojenom kráľovstve, kedy matka s dieťaťom mala e, konopný olej a dieťa, dieťa trpelo silnou epilepsiou a lieky boli skonfiškované, pretože videli, že súčasťou oleja je e, kanabis. Čiže hovoríme, hovorme o liečivách, ktoré sú derivované e, z kanabisu, z konope, aby sme, aby sme e, mohli pomôcť pacientom a dostali tieto liečiva na trh. Máme tu dva veľké problémy. Potrebujeme investície do výskumu je to prioritnou, je to prioritou, je to pomerne lacná, je to pomerne lacné liečivo, ak by sa nám dokázalo, ak, ak by sa nám podarilo ju schváliť, ale potrebujeme aj vyzdelávať náš lekársky personál a odborníkov, aby vedeli, ako využívať e, tento produkt, e, tieto liečivá. Musíme tieto dve veci samozrejme oddeliť. Nejde o rekreačné využívanie, ide o liek, ktorý treba náležite natestovať a uviezť ho na trh čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne. Pán Hojsling. Ja, <clears throat> Ďakujem kolegyne, kolegovia. Je to komplikované v tejto téme, ale napriek tomu v mnohých bodoch sa zhodujeme. Keď e, budeme využívať konope, budeme môcť pomôcť mnohým pacientom, ktorí trpia veľmi silnými bolestiami. To už je nesporné a v Európe ešte nemáme registrovaný liek na báze konope a preto by sme mali plynule pracovať na to, aby sme schválili takéto lieky. E, súhlasím s tým, že je tu veľká potreba výskumu, ktorý musí byť verejne podporovaný. Je potrebné dokázať a podložiť, že veľmi dôležité bude schválenie. Veľa lobbystov ale už e, sa pohybuje po chodbách a chcú ponúknuť svoju formu lieku a bude tu ešte prebiehať e, spor e, medzi e, medicínskym konope a THC. My nemôžeme medicínske konope diskriminovať, musíme sa snažiť o zachovanie rovnomernej kvality, musíme takisto sprístupniť možnosť individuálneho dávkovania, ale nemôžeme nechať túto tému iba na veľké farmaceutické koncerny. Pokiaľ ide o kanabis, máme technicky rôzne možnosti dostať základnú látku. V mnohých oblastiach, aj v Nemecku, je problém s dodávkami na trhu, sú ne, máme nedostatok, preto musíme kanabis importovať z Kanady a tak by to nemalo byť. Potrebujeme lokálnu produkciu, aby sme mohli pokryť potreby, lokálne potreby kanabisu. musíme rovnako vyrábať kanabis všade, musí byť všade rovnako prístupný. Máme tu problém samozrejme poisťovní a preplácania, či v každom štáte bude rovnako kanabis preplácaný. Keď už robíme ten krok a povolíme kanabis v Európe, a ja som presvedčený o tom, že by to bolo dobré, tak musíme potom sa dohodnúť aj s poisťovňami, aby primerane preplácali tieto produkty a aby ten produkt bol rovnako dostupný všade na trhu. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Pani Torres Martínez. Veľmi pekne ďakujem. Myslím si, že táto diskusia Ehm, musí prebehnúť. Ehm, ide o to, že musíme ehm, musíme pomôcť tým, ktorí bojujú s každodennou stigmou a ktorí trpia ochoreniami a potrebujú tieto látky na to, aby si uľavili od bolesti. Kolegovia eh, už povedali, že tie účinky sú uznané v prípade napríklad bolesti. A preto je nevydané, že pri chorobách ako je artritida, astma, rakovina, AIDS, chronické, chronické bolesti, epilepsia, glaukom, že využívanie liečebného konope nie je dosiaľ v Európe regulované. Myslím si, že tých otázok je veľa, na ktoré si musíme odpovedať. Musíme sa venovať analýze tejto látky. Majme, majme v tom jasno. Samozrejme, že pokiaľ ide o fajčenie ehm, marihuany, tak je to práve ona, ktorá brzdí reguláciu eh, konope. A boli to práve Mexičania, ktorí na začiatku 20. storočia eh, priniesli zvyk fajčenia kanabisu do Spojeného kráľovstva, eh, Prepašte, Spojených štátov amerických. A to im, to im potom spôsobilo aj problémy v Spojených štátoch, samozrejme, a ehm, došlo k zákazu tejto látky. Odtedy prešlo 100 rokov a teraz samozrejme tvoríme roz, rozumnejšie politiky. Ale práve, práve táto oblasť, táto látka je plná, alebo teda okolo tejto látky je veľmi veľa predsudkov. Ak by sme, ak by sme regularizovali jej využanie, tak by sme skončili s utrpením mnohých chorých. A zároveň, zároveň pretože ešte chcem pripomenúť, že zároveň v, v mnohých krajinách sa pestuje konope, napríklad pestuje sa aj v Španielsku, pretože u nás sú na to dobré podmienky. Čiže musíme podporovať, musíme podporovať udržateľné pestovanie a samozrejme, že by to veľmi pomohlo aj mnohým, mnohým regiónom na juhu. Potrebujeme produkčný model, ktorý by vychádzal práve z, environment, z dobrých environmentálnych faktorov a potrebujeme eh, aj skutočnú suverenitu a bolo by dobre využívať vlastne tie zdroje, ktoré nám ponúka zem a pôda. Ďakujeme pekne, pán Pedučíny. Veľmi pekne, Pedičíny, prepačte. Ďakujem veľmi pekne. Aj my podporujeme eh, toto uznesenie, zdieľame E, vyslovené ciele, potrebujeme náležitú úpravu v tejto oblasti. Myslím si, že netreba zabúdať na dva hlavné veci, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať banálne, ale keďže prebieha aj v našej krajine napríklad diskusia k tejto téme, čiže poprvé o čo ide. Je dôležité dobre rozlíšiť e, medzi e, kanabisom a konope na e, liečebné účely. V prvom prípade máme, máme látku s psychoaktívnymi účinkami a v druhom prípade máme neutrálnu látku, ale to druhé rozlíšenie je možno ešte dôležitejšie. Nehovorím o využívaní ako drogy, a, ale máme tu máme tu aj e, e, agroindustriálny komponent a Samozrejme, e, kanabinoidy majú svoje liečebné účinky, vieme, že sú vedecké dôkazy a o ich, o ich účinkoch pri úľave chronickej bolesti alebo krčoch pri skleróze multiplex, to, to nepopieram. Ale v Taliansku, keďže tu prinášame svoje príklady z členských štátov. Ehm, náš minister polnospodárstva um, ehm, hovoril o tom, že neexistujú dôkazy o um, pozitívnych um, účinkoch o škodlivých účinkoch, ale treba, treba povedať, že jedna vec je uplatňovanie princípu obozretnosti v nadväznosti na využívanie ľahkých kanabidoidov, kanabidoidov čiže môžu byť užívané zo strany zdravej populácie, ale na druhej strane je tu samozrejme vec uplatňovanie princípu obozretnosti u e, pacientov, čiže na e, liečebné účely. A v tomto prípade sa neaplikuje princíp obozretnosti. E, uplatňujú sa študijné fázy 1, 2, 3. Bolo, bolo by dobre si pozrieť, aký je dosah týchto látok na zvieratá napríklad, e, na osoby e, z pohľadu toxicity a samozrejme a bolo by, sa, bolo by dobre sa pozrieť aj na účinok týchto látok. My rozlišujeme tieto dve oblasti a um, tak sa nám potom javí ten prístup uh, k úprave jasnejší. Um, Áno, hovorilo sa tu o podpore výskumu, hovorilo sa o vývoji, o farmakovigilancii a o prevencii e, zneužívania. S tým môžeme len súhlasiť. Ďakujem veľmi pekne. ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. V Holandsku sa veľmi intenzívne o tom diskutuje aj na politickej úrovni a e, máme, sme pozadu, pokiaľ ide o kanabis. Samozrejme, u nás sa konzumuje kanabis takmer ako droga, ale potom sú tu ľudia, ktorí trpia a nemôžu si dovoliť čakať, kým parlament schváli e, potrebné predpoklady na to, aby e, ľudia mali legálny prístup k tejto, e, k tejto látke. A keď nebude existovať legálny prístup, ľudia si zabezpečia nelegálny prístup. Je potrebné najskôr zohľadniť a zodpovedať otázku potreby a prístupu. Nesmieme opustiť všetky tie osoby, ktoré trpia. Pacienti nám povedia, čo bude fungovať, čo nebude fungovať. E, musíme e, naozaj presadzovať túto tému, aby to pokračovalo. Ďakujem pani Ajuso. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Naozaj stručne vystúpila som totiž, keď sme o tom diskutovali poprvýkrát. Kanapis je halucinogénna rastlina, ktorá spôsobuje um, ne, aj negatívne uh, účinky u osôb a my bojujeme proti tomu, aby sa nefačilo konope a niekto tu hovorí, aby sme, aby, aby sme na druhej strane umožnili uh, jej použitie. Ja, to, ja takéto niečo nikdy nepodporím. Ale je jasné, že tu máme pacientov, ktorí trpia chronickými bolestiami a ktorých je jediným riešením podanie kanabisu alebo jeho derivátov. Ale samozrejme vždy pod lekárskym dohľadom. Vždy musí e, viesť takéto niečo lekár. Ale keďže nám chýba keďže nám chýbajú analýzy a výskum, nuž e, v niektorých e, oblastiach, ako napríklad v mojej krajine, to si, si pacienti musia kupovať toto u ľudí, ktorí predávajú drogy. Čiže ak, ak umožníme voľné pestovanie, e, tak e, si myslím, že to nebude dobre pre zdravie Európanov. Ale, ale musíme samozrejme myslieť aj na to, že kanabis na liečebné účely musí byť predmetom výskumu a mal by byť uplatňovaný vždy za prísnej kontroly a pod dohľadom lekára. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Ešte niekto? Zdá sa, že nie. Pán Mihok za komisiu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Vítam diskusiu a to, čo je dôležité a je súčasťou i uznesenia, je rozlíšenie medzi rekreačným užívaním kanabisu a liečebným užívaním, liečebným použitím kanabisu. Kanabis konope e, je súčasťou, je, je, je pokrytý medzinárodnými dohodami a dohovormi a Samozrejme, tie musíme rešpektovať. Tieto dohovory zakazujú rekreačné využitie konope, ale na druhej strane rovnako umožňujú aj vedecké či liečebné využitie konope. Z tohto pohľadu je nesmierne dôležité rozlíšovať medzi týmito dvomi typmi využitia. Európska únia má právomoc riešiť využívanie konope z trestnoprávneho pohľadu. A na druhej strane samozrejme pri verejnom zdraví sú to práve členské štáty, ktoré majú v rukách právomoc a musia konať ako prvé. A v minulosti napríklad komisia poskytla podporné opatrenia, my sme financovali rozličné programové nástroje, podporovali sme aj výskum v tejto oblasti a naďalej máme finančné nástroje, ktoré fungujú, vďaka ktorým možno podporiť takýto výskum. Pokiaľ ide o otázku povoľovania využitia tejto látky. Poprosím kolegu z DG Sante. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi zaujímavú diskusiu. Áno, pojem lekársky kanabis alebo kanabis na liečebné účely nie je jasne definovaným pojmom a e, možno si pod tým predstaviť viacero veci, ale keď hovoríme o liečivách na báze kanabinoidov, tak potom hovoríme o produktoch, ktoré, sú, ktoré majú povolenie byť využité na lekárske účely a v takomto prípade máme v EÚ jasný právny rámec, do ktorého spadajú, spadajú produkty, e, ktoré majú príslušnú aktívnu látku. E, pokiaľ ide o priemyselnú produkciu, to by potom spadalo pod e, národné či, ústred, či centrálne režimy povolení. My sme máme jeden produkt, ktorý je autorizovaný v viacerých členských štátoch v, v, v rámci postupu vzájomného uznávania, čo je vlastne dôkazom toho, že postup autorizácie e, dokáže e, zahnúť tieto produkty. Vnímame tu istý záujem aj zo strany výskumu ohľadne vzácných chorob alebo vzácne vyskytujúcich sa chorôb, ale na teraz e, v prípade takýchto produktov autorizácia udelená nebola. Samozrejme, tam, kde nedokážeme ustúpiť, je sú, sú otázky bezpečnosti, kvality, požiadavok na autorizácie a mnohí z vás ste sa na to aj odvolali. A je, je dôležité poukázať aj na možné vedľajšie účinky a práve preto je dôležité eh, realizovať náležitý výskum a realizovať alebo investovať do takýchto výskumov, pretože systém, ktorý využívame, je systémom na báze, systém na báze dôkazov. Samozrejme, e, nez, nezabúdajúc na systémy kontroly, farmakovigilanciu a podobne. Na európskej úrovni prebieha interakcia medzi rozličnými agentúrami, Európskou e, agentúrou pre liečivá, e, agentúrou pre, teda agentúrou pre lieky a ide o výmenu informácií. Samozrejme zaznamenali sme aj záujem od EDQM. Zaznamenali sme záujem preštudovať si hlbšie túto látku a v kocke by som to uzavrel tak, že Eh, kanabinoidy v medicíne môžu mať zaujímavý aspekt, ale potrebujeme, potrebujeme vychádzať z dôkazov, aby sme sa ubezpečili, že všetko prebehne bezpečne a pri dodržaní náležitej kvality. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pán Schmidt? Um, so Naša diskusia k tejto téme tým končí. Dovolte mi vám pripomenúť, že 4. júl je lehotou na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Pravdepodobne sa e, potom v oktobri bude hlasovať e, k návrhu uznesenia na výbore Envy. Nuža, teraz môžeme prejsť k ochrane osôb, ktoré ohlasujú porušenia práva únie Eh, je to skúmanie návrhu stanoviska. Pán že ako spravodajca dostane slovo ako prvý. Madame la présidente, merci. Pani predsednička, ďakujem. Ako viete, títo ohlasovatelia nelegálnej eh, činnosti sú súčasťou verejného záujmu v dnešnej dobe. Vďaka whistleblowerom boli odhalené mnohé škandály, kde sa poškodzoval um, verejný záujem. Celý svet sa o tom dozvedel, ale ešte stále dochádza k tomu, že títo ohlasovatelia nelegálnej činnosti sú prenasledovaní, dokonca súdení, a to dokonca aj v európskych štátoch. Spomeňme si napríklad na Antoana e, Deutura v LuxLeaks, Dan-Marie Kesture, e, Cecil Busie, ktorá ohlásila e, zneužívanie hen, postihnutých detí. Desiatky novinárov takisto e, sú ohrozovaní neustále. E, dokonca niekedy sú odsudzovaní na, súdzoch, na súdoch a ocitnú sa za mrežami len preto, že plnia svoju e, misiu e, vyšetrovania a chránenia e, verejného záujmu. A táto ochrana whistleblowerov je veľmi dôležitá aj preto, lebo vieme, že tieto osoby sú častokrát páchajú profesionálnu samovraždu len preto, že majú odvahu odhaliť niektoré závažné fakty. A preto musíme e, vyplniť e, túto šedú zónu, odstrániť túto šedú zónu v európskej legislatíve, pretože dnes ešte whistleblowery nemajú žiadnu skutočnú ochranu podľa európskeho práva. A ešte horšie je, že nedávna smernica o, o obchodnom tajomstve oslabila ochranu týchto ľudí, najmä novinárov. Takže e, ohlasovatelia nelegálnej činnosti sú ešte e, zraniteľnejší právne ako v minulosti. Náš výbor pre životné prostredie je dotknutý touto témou, e, pretože veľmi často sú to práve škandály spojené so zdravým, životným prostredím alebo potravinovou bezpečnosťou alebo aj s ochranou zvierat ehm, ktoré ohlasujú títo ohlasovatelia. A preto som veľmi rád, že mám tú možnosť vypracovať stanovisko v mene Envy k tejto téme. Ako je to teda s návrhom smernice z dielne komisie? Ja sa veľmi e, teším, že ten návrh prišiel a ide dobrým smerom, pretože plánuje e, rámec ochrany týchto ľudí, ktorí E, majú e, nejaký pracovný vzťah, pracovnoprávny vzťah, sú v podriadenom e, vzťahu. Navrhujú sa tu dva typy ohlasovania nelegálnej činnosti. Poprvé v podnikoch alebo vo verejných orgánoch, potom na národnej úrovni, tým, že by sa mal vytvoriť národný orgán pre príjmanie takýchto hlásení. Tieto dva typy ohlásení budú existovať a sú veľmi dôležité ale v mojom stanovisku navrhujem, aby sme ešte išli ďalej. V návrhu mojej správy e, hovorím, že by som k týmto dvom úrovniam hlásení chcel ešte pridať aj ďalšie hlásenie na európskej úrovni. Ja sa domnievam totiž, že mnohé prípady e, sú také, že členské štáty e, ich nevedia vyriešiť. Sú to najcitlivejšie prípady, e, ktoré si vyžadujú ešte väčšiu ochranu E, tam musíme ešte viac chrániť ohlasovateľov nelegálnych činností. A preto navrhujem, aby sme vytvorili aj Európsky úrad ochrany whistleblowerov a zkrátka tohto úradu by bola OPLA. E, tento úrad by slúžil ako kontaktný bod, informačný bod. E, Príjmal by E, prvé hlásenia potenciálnych ohlasovateľov, e, informoval by ich o ich právach, ale zároveň ten úrad by bol aj komunikačným kanálom a e, poskytoval by skutočnú ochranu, pretože týmto ohlasovateľom by zaručoval absolútnu dôvernosť údajov a totožnosti a tým by ich chránil pred prenasledovaním. A tento orgán by sa potom mohol obracať na národné orgány podobným spôsobom, ako to robí OLAF alebo iné príslušné európske orgány, keď príjmajú eh, opatrenia a zavadzajú tresty, sankcie. Eh, podobne ako by to malo fungovať napríklad na úrovni EPPO, eh, e Európskeho prokurátora, ako funguje OLAF, ako funguje Európsky súdny dvor. Toto je teda prvý návrh, prvá verzia tejto správy. Je, a okrem toho chcem ešte odstrániť niektoré právnické nejasnosti, ktoré obsahuje návrh smernice. A tá, ten návrh smernice môže ešte oslabiť ochranu whistleblowerov. Ja chcem túto ochranu zaručiť a má sa to týkať nielen nelegálnych činností, ale aj hlásení, ktoré sa týkajú činnosti, ktorá ide proti verejnému záujmu alebo proti cieľom práva. Nemusí to byť vyloženie nelegálna činnosť, pretože častokrát hranica medzi legálnou a nelegálnou činnosťou je tenká a niektoré škandály v nedávnej dobe mali taký charakter, že um, tie zodpovedné osoby sa právne nachádzali v šedej zóne so svojim konaním. No a potom ešte tu mám ďalší návrh. Navrhujem, aby sme e, rozsah pôsobnosti tejto ochrany rozšírili na celé európske právo, na zamestnancov a takisto na zamestnancov európskych podnikov, ktoré sa nachádzajú mimo územia EÚ a malo by to byť rozšírené aj na zamestnancov európskych inštitúcií a európskych agentúr, pretože bez nich mnohé európske škandály by neboli odhalené. Nebudem všetkých menovať, ale nedávno ste videli problémy s elektrickým rybolovom, s endokritnými disruptormi, glyfozát a ďalšie témy. A preto whistleblowery naozaj potrebujú ochranu. A v návrhu komisie je ešte jedno riziko, a to je o odstupňovanie signalizačných kanálov. Je tam hierarchia týchto hlásení, čo by mohlo obmedziť ochranu týchto osôb. Pretože ohlasovatelia najskôr sa musia obrátiť na signalizačný kanál vnútri podniku a to si myslím, že určite mnohých hneď odradí a takisto je tu riziko, že v niektorých prípadoch naozaj zhoršíme situáciu tohto ohlasovateľa, pretože bude ľahko utláčateľný, ľahko zastrašovateľný v tom svojom, na svojom pracovisku. A preto ja by som túto hierarchiu ohlasovacích kanálov jednoducho zrušil a whistleblowery by sa mali bezpodmienečne eh, hneď obracať na národné komunikačné kanály alebo na európsky komunikačný kanál. A toto bude skutočné právo odhaľovania v spolupráci s novinármi a s mimovládkami, ktoré sa špecializujú na túto tému. Takisto som navrhol niekoľko pozmeňovacích návrhov, aby sa zlepšila dôvernosť údajov a práva whistleblowerov na všetkých úrovniach komunikačných kanálov aby sme upresnili korektívne opatrenia, ktoré orgány budú môcť e, prijať, ale aby sme takisto lepšie ochránili aj sprostredkovateľov e, pri rozširovaní informácií. E, táto smernica prichádza po prijatí smernice o obchodnom tajomstve. E, čaká sa na túto smernicu už dlho s veľkým napätím. Náš výbor sa musí zapojiť do jej prípravy a dúfam, že kolegovia sa budú nadšene zapájať do práce a myslím si, že mm, stanovisko, ktoré vyjde z dielne nášho výboru, bude aj veľmi užitočné. Ďakujem, teraz sa vyjadria tieňovi spravodajcovia. Ako prvý pán Turkanu. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr by som rád povedal, že ma veľmi teší, ako dobre funguje tento legislatívny postup. Vítame to, že minulý rok boli schválené dve uznesenia o ochrane whistleblowerov. A, a zohrávali veľkú úlohu pri chránení finančných záujmov EÚ. Ja som bol tieňový spravodajca pre dve uznesenia a som e, veľmi rád, že som aj tu tieňovým spravodajcom. Je to vhodne vyvážený text. Potrebujeme právny rámec na to, aby sme boli schopní lepšie chrániť e, ohlasovateľov nelegálnej činnosti. Všetci si ešte pamätáme na Panama Papers a Wikileaks. Vidíme, aký význam majú tieto osoby. Takisto mm, musíme zabezpečiť aj dodržiavanie práva, právnych predpisov v oblasti pôdy, ovzdušia, vody, eh, ochrany zvierat, verejného zdravia, potravín, krmiu, eh, potravinovej bezpečnosti. Toto sú všetko veci, ktoré nám všetkým vo výbore ležia na srdci. Ja som sledoval pozorne prácu pána Omaržiho a mám niekoľko pripomienok alebo veci, ktoré ma zaujali Európsky úrad pre ochranu whistleblowerov, ktorý sa tu navrhuje. Myslím si, že členské štáty by mali mať právomoc, vytvá- vytvárať svoje vlastné orgány, zaoberajúce sa um, touto vecou. Samozrejme, pre Európsku úniu by to znamenalo novú byrokraciu a nové náklady. A my sa snažíme znižovať náklady a byrokraciu. Na druhej strane ohlasovatelia Eh, si myslím, že skôr sa obratia na národnú inštitúciu ako na európsku inštitúciu. Budú mať väčšiu motiváciu doma. bolo by ťažké takisto zapájať tretie strany, ktoré nemajú priame vedomosti o mm, škandále, o ktorý tam ide. Komisia nemôže ukladať sankcie Každ- nemyslím si, že by mala ukladať sankcie. Každý členský štát má svoju legislatívu alebo by mal mať svoju legislatívu. Ďakujem za dobrú spoluprácu ko- všetkým kolegom. Ďakujem a teraz pani Childers. Ďakujem. Chcem sa pánovi Omaržemu poďakovať za prácu na legislatívnom stanovisku. Ja som z Írska. Naša jurisdikcia bežne prenasledovala, utláčala whistleblowerov a e, ochraňovala inštitucionalizovanú nelegálnu činnosť. Týkalo sa to aj politických oblastí, ktoré rieši náš výbor. Dávno pred škandálom s konským mesom na to upozornili v 2013 írsky inšpektori e, žurnalista bol, e, novinárka bola zatknutá pretože odmietala eh, odhaliť svoje eh, zdroje, eh, keď sa dozvedela o veľmi zlých podmienkach v priemysle hovedzieho mesa v Írsku. Len veľmi málo členských štátov EÚ majú legislatívu na ochranu whistleblowerov a to nám ponecháva iba určité záruky, ktoré sú fragmentované v oblasti životného prostredia, ochrany zdravia a potravinovej bezpečnosti sú whistleblowery veľmi dôležití. Musíme si uvedomiť, že tieto činnosti majú cezhraničný charakter. Je to veľmi neprehľadná situácia. Stalo sa veľa vecí, ktoré ohrozujú verejné zdravie a životné prostredie a niektoré z nich sa možno odhalia v rannej fáze, ale keby existoval celoeurópsky právny rámec, e, by sme boli e, schopní tie škandály odhaliť e, skôr, ale namiesto toho máme také škandály ako LuxLeaks, keď to niekto odhalí, tak ešte je prenasledovaný. Pán Juncker bol za e, rôznymi kontraktami Pricewaterhouse Cooper s Európskou komisiou, ktoré majú hodnotu milióny. Ja som znepokojená e, tým, že nám chýbajú záruky aj v prípadoch, kde, nelegál, kde tá sporná činnosť nie je vyložene nelegálna. Sme veľmi radi, že komisia konečne prišla s týmto návrhom a vítam návrh pána Omaržeho, som rada, že chce vytvoriť európsky orgán, ktorý by fungoval ako kontaktný bod a ktorý by príjmal hlásenia od whistleblowerov, ale nepáči sa mi rigidita pôvodného návrhu, hlavne tá hierarchia komunikačných kanálov. V praxi táto hierarchia bude nevhodná na ochranu tých, ktorí eh, nechcú eh, podávať hm, hlásenia interne. Ja si myslím, že rozsah tejto smernice by mal byť čo najširší, mali by sme pokryť e, všetky európske politiky aj orgány, bez ohľadu na to, či nevhodné správanie je legálne alebo nelegálne, musí ísť v prvom rade o ochranu verejného záujmu. A takisto dôkazné bremeno by malo spadať na plecia tých, ktorí spochybňujú vyhlásenia whistleblowera a nemalo, um, nemalo um, by toto spadať uh, pod smernicu o obchodnom tajomstve. Ďakujem. Uh, like Ešte niekto ďalší sa hlási o slovo? Nikto, dobre. Pán Merka teraz alebo pani z komisie, nech sa páči. Um, uh, Ďakujem pekne. Ďakujem pekne spravodajcovi aj všetkým, ktorí na túto tému vystúpili. Ďakujem spravodajcovi, že celé toto odprezentoval takto obsiahlo. Nechcem všetky tie body smernice prechádzať jeden po druhom, lebo spravodajca to už celkom dobre spravil. Rada by som však zdôraznila niektoré z hlavných cieľov tejto smernice. Všetci sme boli svedkami škandálov a komisia mm, naozaj úlohu whistleblowerov zdôrazňuje LuxLeaks, Panama Papers a tak ďalej. Vidíme, že takíto informátori zohrávajú kľúčovú úlohu po ukazovaní na eh, nedostatky, nezrovnalosti a tak ďalej. Inak by to národné orgány neboli eh, schopné nejakým spôsobom odhaliť a to božne potrestať. Takže Práve preto komisia predložila eh, tento návrh, aby títo um, hrdinovia e, nečakaní boli nejakým spôsobom e, chránení, keď poukážu na nelegálne aktivity, e, ktorých sú svetkami a teda nazbierajú tú odvahu a upozornia na to, že k ním dochádza. Ten návrh je veľmi vyvážený. Na jednej strane rozsah pôsobnosti pokrýva tie oblasti práva EÚ, ktoré ktorých môže, e, môžu nezrovnalosti e, poškodiť verejný záujem, teda tam tí whistleblowery majú naozaj vyššiu predanú hodnotu, je tam 13 oblastí, ochrana životného prostredia, bezpečnosť potravín na krmovín, e, zdravie zvierat, bezpečnosť a tak ďalej. A predložili sme viacero opatrení, tak aby takíto informátori boli chránení. Ako povedal spravodajca, eh, naozaj je tu dôvod vytvoriť externé a interné eh, kanály, aby mohli títo informátori informovať. Eh, zamestnanci aj národné orgány majú teda povinnosť poskytovať informácie a majú povinnosť správy, ktoré sa k ním dostanú aj náležite v istom časom horizonte prešetriť. Potom otázka odvety aby, ak dôjde k nejakej odvete, k, e, takéto osoby by mali byť e, chránené. A teraz k tomu, čo povedali či spravodajca alebo e, jednotliví rečníci. Myslíme si, že národné orgány tu zohrávajú veľmi podstatnú úlohu, pokiaľ ide o vykonávanie európskeho práva. Preto teda e, tá povinnosť vytvárať tie kanály je v rukách národných orgánov a preto my sme nenavrhovali nejakú novú agentúru. Nová agentúra na prešetrovanie a trestanie a na ochranu whistleblowerov. Mali sme pocit, že takéto niečo by zachádzalo príliš ďaleko. Európska agentúra by predsa nemohla nahradiť úlohu národných orgánov, vrátane národných súdov, a pokiaľ ide o, o e, spracovanie každého jedného prípadu. A niektoré orgány, ktoré už existujú, tak tam sú určité externé kanály, ako napríklad OLAF, alebo v iných oblastiach, napríklad ochrana morí, alebo agentúra pre bezpečnosť leteckej dopravy, ktorá už má takéto kanály a, a to sme aj v smernici explicitne poukázali, teda, že ľudia, ktoré využijú, využijú tieto kanály na informovanie, budú smernicou chránení. Nevideli sme žiadnu pridanú hodnotu vo vytváraní nejakej, nejakého subjektu samostatnej agentúry na úrovni EÚ. Teda by som chcela objasniť to, že európsky úradníci sú podľa E, zákona chránení. E, všetci e, teda zamestnanci EÚ sú chránení, keď sa stanú whistleblowermi. V roku 2004 sme prijali úsmernenia a potom v roku 2014 následný dokument, podľa ktorého tí, čo v rámci komisie poukážu na podvody nezrovnalosti, profitujú teda z náležitej ochrany. Tiež by som chcela povedať, že táto smernica je veľmi vyvážená a jej cieľom je ten systém, zvyšiť teda dôveru v tento systém. Preto máme aj určité sankcie, nazvem to tresty, nielen pre tých, ktorí porušujú práva whistleblowerov, ale aj pre samotných whistleblowerov, ktorí teda poukážu na určité informácie, mm, možno nesprávne, neoprávnenie. Chceme teda vniesť dôveru do tohto systému a jasne povedať, že e, tí, ktorí v dobrej viere poskytnú informácie, vždy budú chránení, ale tí, ktorí e, vedome poskytnú nesprávne informácie, chybné informácie, tak takýchto je potrebné odradiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Omarži, uzavrite to. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa poďakoval kolegom, ktorí vystúpili, rovnako ako aj komisii, za odprezentovanú analýzu. Áno, je zjavné, že návrh Európskej komisie je pokrokom, bez pochyb, ale ide tu o úpravu, podľa ktorej Európsky parlament má zlepšovať návrhy komisie, Európskej komisie, toto je naša úloha. No momentálne sme v čase, kedy Európsky parlament e, sa má vyjadriť. Je to teda návrh, ktorý považujeme za zaujímavý, ale chceme ho e, vylepšiť. Takto skrátka funguje Európska únia, takto funguje európska demokracia a náš inštitucionálny rámec. A veľmi často návrhy, ktoré prichádzajú od komisie, mm, organizujú určitý princíp, ktorý je pozitívny, ktorý smeruje k ochrane, ale niekedy sú tam nejaké nedostatky, ktoré otvárajú dvierka a umožňujú práve efekty ktoré si e, želáme a teda to by sme boli radi, keby, keby sa podarilo keby sa to podarilo dosiahnuť, že e, tieto efekty budú splnené. Chceme samozrejme viac Európy, chceme viac demokracie, chceme Európu, ktorá bude viac chrániť. A preto sme chceli um, nejaký európsky úrad, ktorý by, pokiaľ ide o európske agentúry a ich zamestnancov, uh, pôsobil nad rámec tohto návrhu. Áno, ja som si vypočul určité argumenty a ja spomínam si na to, čo tu odznievalo, keď sa hovorilo o Európskom súde a teraz už takmer máme Eh, pokiaľ ide o Európsku prokuratúru, že už eh, na, tom, na túto tému máme dohodu, eh, hoci v minulosti to mnohí odmietali. Takže myslím si, že aj tu by bolo dobre postupovať rovnakým spôsobom. Viac Európy a naozaj sa toho nemusíme obávať. Ďalej. Všetky tie veci, ktoré tu odzneli, súhlasím s tým. Áno, mm, nechceme nejakým spôsobom e, e, motivovať zverejňovanie nesprávnych informácií, absolútne e, nie. Naozaj náš návrh, alebo môj návrh, nič takéto nesleduje. Nechcem ani nahrádzať kompetencie národných orgánov, to v žiadnom prípade. Táto správa je veľmi komplikovaná, je eh, veľmi dôležitá, dá sa tam ešte iste čo to vylepšiť a eh, naozaj chceme, aby sme prišli s textom eh, pre výbor Júri, ktorý bude akceptovateľný, pretože pokiaľ ide napríklad o rozsah pôsobnosti, jej uplatňovanie, um, otázky týkajúce sa um, kompetencie nášho výboru musia byť v plnej miere zohľadnené. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Týmto sme uzavreli rozprávu 4. júla o 11. končila lehota na predkladným pozvacích návrhov. V Envis sa bude hlasovať e, počas septembrového pléna v Štrasburgu. Teraz posledný bod nášho programu. Ide tu o implementáciu environmentálnej legislatívy, výmena názorov e, s komisiou e, na tému dusičnanov. Máme tu 19 otázok, 20 otázok. So we take these questions in blocks. Dobre, takže pôjdeme po blokoch podľa témy. Začneme prvou. Zraniteľné zóny. Otázka pána Paneka. Nech sa pá, pána Stefana Šefanca. Pána Štefana Eka, takže nech sa páči, môžete odpovedať. A light matter water pollution is something that European citizens care about. Takže e, toto je otázka, ktorá má priamy e, prípad, pri, priamy dopad na občanov, na ich kvalitu života, na ich zdravie. Je to logické, že ich to zaujíma, preto je tu viacero vecí, ktoré riešia Takže eh, áno, polutanty eh, a tak eh, ďalej, toto je jedna z vecí, ktorú vedci identifikovali ako rizikovú, takže naozaj toto je veľmi pertinentná. Pán Ek sa pýtal, že či sú tu určité oblasti s možným znečistením vody, ktoré ešte nie sú v zaniteľných zónach zakomponované a čo komisia tejto veci robí. Áno, komisia poukazuje na to, že správy z členského štátov covid 2017 e, indikujú, že v EÚ sú ešte určité oblasti s možným nečištením vody, ktoré ešte nie sú súčasťou e, týchto zraniteľných zón, takže komisia momentálne vyhodnocuje e, momentálny systém, adekvátnosť opatrení, ktoré členské štáty prijali na základe informácií, ktoré som spomínal. Uh, najaktuálnejšie informácie členských štátov. No a um, komisia možno bude musieť prijať ďalšie právne kroky voči tým, tým členským štátom. Nedá sa to, nedá sa to uh, vylúčiť. Uh, v minulosti uh, sme to už aj urobili. Dvor, súdny dvor bol aktivovaný, keď sa ukázalo, že tie zraniteľné zóny neobsahovali všetky op- zóny, ktoré tam mali byť, alebo že opatrenia českých štátov nezlepšovali kvalitu vody. Pani predsednička, mám pokračovať ďalšími otázkami, alebo ako budeme postupovať? Áno, áno, pokračovať e, budete, ale poviem vám na akú tému. Tu ide o národné akčné programy. Otázky pani Müller. Nech sa páči, môžete reagovať. Dobre. Otázka pani Müller, či sú tu v komisii nejaké kritériá schvalovania národných akčných plánov No, podľa smernice komisia formálne neschvaluje akčné plány členských štátov, nemá takúto povinnosť, to samozrejme neznamená, že členské krajiny si môžu robiť, eh, čo chcú a stanovovať si obsahy týchto plánov, ako chcú. Nie, tie plány musia byť konzistentné s ustanoveniami smernice a s jej cieľmi. Takže smernica stanovuje viacero prvkov, ktoré akčné plány musia obsahovať, ako napríklad E, obdobie, kedy sa zakazuje používanie hnojív, opatrenia, ktoré e, zabezpečujú vyvážené hnojenie a tiež využívanie e, takýchto hnojí v blízkosti vodných zdrojov. Po druhé, komisia je v kontakte, technickom kontakte s členskými štátmi, pokiaľ ide o implementáciu smernice, tak sú diskusie, kde sa snažíme zabezpečiť súlad akčných plánov s požiadavkami smernice. Čiže tomto kontexte komisia vyhodnocuje, či kroky e, sú proporcionálne vzhľadom na problémy s kvalitou vody v krajine, či e, prijaté opatrenia vychádzajú z vedeckých poznatkov a či prebehlo verejné pripomienkovanie. A po tretie, teda aby naozaj smernica bola korektne implementovaná. Komisia môže prijať eh, právne kroky, ak na základe informácií, ktoré dostane, dospeje k záveru, že akčné plány nie sú v súlade s cieľmi alebo s požiadavkami smernice. Pani Miller sa tiež pýtala ďalšiu otázku, ktorá s tým súvisí. Ak dovolíte, pokračoval by som odpovedal na ňu. Tam ide o názor komisie na úlohu akčných plánov Konkrétne, či rozlišujeme menšie a väčšie členské štáty, teda pokiaľ ide o konkrétne okolnosti, nie. Takáto diferenciácia medzi členskými štátmi na základe geografickej oblasti alebo e, veľkosti neprebieha, pretože akčné plány vždy posudzujeme podľa cieľov a požiadaviek smernice. Cieľom je znížiť znečistenie vôd, predchádzať mu na celom území v všetkých členských štátoch a ako som povedal, smernica stanovuje určité minimálne prvky, ktoré musia akčné plány obsahovať, čiže krajina musí zabezpečiť, aby akčný plán bol za každým prispôsobený konkrétnym okolnostiam v krajine a krajiny, či už veľké alebo malé, s rôznymi systémami polnohospodárstva, rôznymi prírodnými daňostiami a tak ďalej, a príjmajú podľa vlastnej potreby určité, určité opatrenia, napríklad na rôzne svojho územia, niektoré krajiny sú homogénnejšie, niektoré menej a tak ďalej krajiny to robia na národnej alebo regionálnej úrovni a to je ich v rukách. Vychádza to z ich um, teda možností voľby a z ich právneho systému. Ďakujem. Ďakujem pekne. K týmto dvom témam uh, chcel by sa prosím niekto z poslancov vyjadriť, chce niekto možno reagovať alebo sa niečo doplnkové spýtať. O, pán Hojzling, nech sa páči. Ďakujem pekne. Áno, prvý bod k bodu komisia povedala, že je tu istá krajina, ktorá bola odsúdená, lebo smernicu si nedodržiavala išlo konkrétne o Nemecko. Nemecko teraz e, povedalo, m, mm, dobre, máme nový zákon o hnojivách, čiže nás to nezaujíma. Čiže čo spraví komisia? Preskúma to znova, či súčasná legislatíva je v poriadku, postačuje, alebo bude e, ďalší e, proces, je tu veľká neistota, spojená, spolková vláda hovorí, máme e, nov, novú legislatívu, preto tento rozsudok e, nemá žiadne dopady. Je to tak, nemá dopady, dohody, ale sú tu aj určité kritické slova na adresu toho nového, nového zákona o e, hnojivách, čiže ako to vníma komisia. Nech sa páči, komisia. Ďakujem pekne za otázku. No, vo vzťahu k tomuto rozsudku, my sme rozhodnutie súdnu dvora samozrejme uvítali. Áno, v súd e, tam súhlasí s komisiou, pokiaľ ide o nedostatky v nemeckých pravidlách, ktoré sa uplatňujú, pokiaľ ide o uplynutie e, lehoty. Ale tiež e, vieme, že zmeny nemeckej legislatívy v roku 2017 neposudzoval. Takže komisia je ochotná byť napomocná nemeckým orgánom, aby sa čo najrychlejšie e, rozsudok e, súdu v Nemecku splnil. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte niekto ďalší sa hlási o slovo? Nie, tak poďme k ďalšej téme. Monitorovanie dusičnanov. To, sú, to je blok otázok e, pána Beleta, pána Stefana Eka, pani Miller, nech sa páči. Opätovne komisiu poprosím. Áno, oh, pána poslanca Beleta bola otázka ohľadne spôsobu monitorovania, frekvencie a podobne. Správa, ktorú komisia schválila v máji, ukaz, poukázala na to, že existujú veľké rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o hustotu a e, frekvenciu a rámec monitorovania, čo trošku brzdí porovnateľnosť výsledkov monitorovania. Určite teda konštatujem, že existuje priestor na posilnenie e, posilnenie konvergencie v tejto oblasti. Možno to ale čiastočne vysvetliť e, rozdielom v súvislosti so zaťažením spolno, ktoré pochádza z polnohospodárstva. E, potom pokiaľ ide to, čo uviedla pani Müller, tá e, vy ste sa pýtali na jednotlivé rozdiely, ale správa neporovnáva jednotlivé trendy v súvislosti s kvalitou vody a naša správa hovorí, že porovnateľnosť údajov medzi členskými členských štátov je obmedzená rozdielmi medzi stratégiami a charakteristikou monitorovacích sietí. No a aj v pracovnom programe útorov komisie e, ponúkame len zoznam e, rozdielov, nejde o nejaké poradie výsledkov. Komisia musí e, informovať o tom, kde sa práve nachádzajú členské štáty a musíme samozrejme postupovať férovo a transparentne. Potom, pokiaľ ide o otázku pána Eka, do akej miery tak programy EÚ podporia e, odoberanie vzoriek z vôd. Nuž, my sa domnievame, že tu existuje priestor na posilnenie monitorovania vôd a určite takéto programy v EÚ, FP7, Horizon 2020, boli predmetom podpory aj v minulosti a my teda môžeme podporiť aj inovatívne riešenia v súvislosti s monitorovaním kvality vôd a v spojitosti s automatickým odoberaním vzoriek a najmä pokiaľ ide o to, najmä, najmä pokiaľ ide o FP7, tam sme, od, tam sme zistili, tam, e, tam išlo o zhruba 30 projektov, zatiaľ čo v horizonte 2020 e, máme viac ako 40 e, projektov vo výške 75 miliónov eur a 230 30 partnerov je do týchto projektov zapojených. Tak dovolte mi také tri príklady z mm, týchto programov. Napríklad projekt, ktorý sa nazýva Smart Tap, pokiaľ ide o reál, e, monitorovací systém v reálnom čase, InCatched, tam ide o vývoj a uplatňovanie no, novátorských nástrojov pri e, monitorovaní povodí a potom Hydronet, e, tam ide o sieť senzorov, ktoré monitorujú vody. Čiže toľko na ten teraz. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Ešte niekto si žela zareagovať? Nie? Dobre. Môžeme postúpiť ďalej k vývoju zaťaženia spolnohospodárstva. Tam ide otázky pána Beleta, pani Schreier Pierik, pána Velkena a pána Hujtemu. Takže nech sa páči. Opäť komisia. Áno, ďakujem. Pán Belec sa pýtal na to, ako doplniť a posilniť vyhodnocovanie živín v kontexte návrhu k hnojivým produktom. A Áno, my sa domnievame, že nariadenie o hnojivách a smernica o dusičnanoch sa doplňajú. Nariadenie o hnojivách sa zaoberá prístupom na, prístupom na trh, čiže aký prístup majú na trh hnojiva a smernica rozširuje rozsah poslednosti, len z hnojiv eh, na organické alebo na bio hnojiva a tam môžu spadať materiály, ktoré sú čiastočne spracúvané z, z, z hnoja napríklad. Mm, cieľ smernice o dusičnanoch nie je, prístup, nie, nie je uvádzanie produktov na trh, ale cieľom je ochrana, ochrana e, vody e, alebo ochrana vôd, ktorá je ohrozená znečistením dusičnanmi. Takže a um, rieši oblasti, ktoré sú určené alebo ktoré, ktoré sú náchylné na znečistenie dusičnanmi. Potom poďme k otázke pani Šerik Pierik. Mm, Holandsko je jedno z únií, jedno z najlepších v únii, pokiaľ ide o čistotu vôd, ale my, neporovná, my sme neporovnávali situáciu v únii, len sme porovnávali fakty, takže ak by som sa mohol na tú situáciu v Holandsku odvolať. Pokiaľ ide o tečúcu vodu, jedna za, majú mm, 11,5 monitorovacích bodov sme, sme, sme zistili viac ako 50 obsahu dusičnanov, zatiaľ čo ide o o, o povrchové vody, len 0,6 monitorovacích eh, bodov. Malo viac ako bolo viac ako 50 miligramov na liter zistených, ale um, 5, viac ako 50 práhov sú klasifikované ako atrofické, um, ďalšie percento ako potenciálne atrofické, čiže um, tu sa ciele e, smernice náplňajú a aj rámcové smernice, rámcové smernice o vode. Potom tu ide o potom Holandsko zavedlo určité opatrenia, um, komisi- pýtali sa nás, či by, či, by, či by komisia nedokázala riešiť e, určité problémy v súvislosti s nadbytočným počtom mm, e, v súvislosti s počtom, alebo s nadmerným počtom dobytka, mm, ale Myslím si, že smernica o dusičnanoch obe e, vlastne vychádza z subsidiarity. Členské štáty majú priestor, má manevrovací priestor a môžu sa rozhodnúť, akým spôsobom budú naplňať svoje, svoje povinnosti. Preto je to na e, holandských orgánoch, aby sa, aby sa, aby sa rozhodli, ako, ako, ako, ako definujú fungovanie, ako vyriešia nedostatky. Nemyslím si, že my ako komisia alebo Európska únia by mala byť obviňovaná eh, nejakým spôsobom. Ďalej, či komisia dokáže e, vyriešiť výnimku v súvislosti so špecifikami jednotlivých plodín? My si myslíme, že pokiaľ ide o súčasný režim, v prípade Holandska, e, ten typ plodiny je dôležitým parametrom, pretože typy plodín v rámci výnimiek by mali byť tak nastavené, aby dokázali absorbovať dostatočný počet dusičnanov, aby, sa, aby, aby, aby, sa vyhlo, aby sme sa vyhli nebezpečenstvu nejakých únikov. Preto výnimky udelujeme farmám, kde aspoň 80 80 sú, sú, eh, sú k dispozícii na také ten, že Ak, ak to, a je, to, je to možno preukázať eh, v rámci konkrétnych prak, praktík a ak by, ak by aj tieto spoločne absorbovali e, dusičnany, tak i tieto potom môžeme vziať do úvahy určite. No a vo finále v rámci smernici udelenie výnimky je možné, len ak existuje vedecký dôkaz, že tak možno postupovať bez toho, aby došlo k zníženiu kvality vody. Preto dôkaz bude, bude treba predložiť, že hnojenie e, vychádza z, z plodín a že, a, že, a že sa vychádza a že sú dodržané opatrenia na predchádzanie, tomu sa dostalo do vody. Mm, potom pokiaľ ide o kritéria pre, hnojiv, pre hnojivá, koniec kritéria, ktoré sa týka dobytka, chcem to len o, ojasniť, pokiaľ ide o toto kritérium. Toto táto diskusia prebieha osobitne od diskusie o smernice v tom zmysle, že tu ide o uvádzanie na trh, keďže, keďže smernica o dotyčnánoch sa zaoberá obmedzeniami a jednotlivými oblastiami. A ak sa niečo udeje, e, tak komisia spustila dvojročný projekt, ktorý pomôže definovať harmonizované kritéria, aby dusičnánové hnojivá, ktoré sú čiastočne na báze e, hnoja, aby aby, aby sa teda um, aby sa teda mohli uplatňovať tie isté kritéria. A ešte tu jedna otázka od pána Vlkena a tá sa týka toho, ako vyhodnocujeme e, fermentované zvyšky, e, ktoré by mohli byť prítomné v spodných vodách. Myslím, že sa to týka digestátov, teda digestáty sú zvyškami e, bio, bioplynu a podobne. Teda ak bioplyn E, obsahuje hnoj v kontexte smernice o dusičnanoch, tak potom digestát je považovaný za, za spracovaný hnoj a to spadá po definíciu e, hnoja doby, od dobytka a preto sa, na ne, preto sa teda e, na to vzťahujú ustanovenia národných programov implementačných, pretože ako sa vie, tak je tu, je tu, je tu veľké riziko potom znečistenia a otázka pána Wittemana, pána Wittemu, mm, Išlo o akčný program, ktorý sa zameriaval na rovnováhu na úrovni fariem, nešlo tam o uplatňovanie obmedzení a komisia by bola ochotná týmto smerom sa aj uberať. Potom, pokiaľ ide o ustanovenia a najmä princíp hnojenia, um, smernica dusičnanov už, uh, už rieši systémy, ktoré sú typické pre farmy. My sme podporili akčné plány, um, kedy by sa dusičnany mali uplatňovať na pôdach v náležitom množstve a za predpokladu, že sú podložené vedecky a že nedôjde k zhoršeniu kvality vody a, čo je dôležité, ich implementáciu možno náležite kontrolovať a monitorovať zo strany príslušných orgánov. A takýmto spôsobom by potom legislatíva bola zaručená. Takže toľko, pani predsednička. Ďakujem. A teraz pani Šrajer Pierik. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pani predsednička. Chcem e, sa ešte vyjadriť k jednej veci. Čakajú nás voľby onedlho a preto je to téma, ktorá by nás mala zaujímať. Zaujíma to veľa poľnohospodárov a je veľká škoda, že je tu tak málo poslancov dnes. Komisia povedala, že urobí overenia, že pôjde do jednotlivých štátov. Nuž, vedzte, že Holandsko plní všetko, čo je v európskej smernici, a, ale napriek tomu máme obrovské problémy, e, pokiaľ ide o ochranu ovzdušia a pôdy. Dnes máme naozaj veľké problémy s podnikmi, ktoré nedokážu jednoducho už dodržiavať tie predpisy je potrebné vyvíjať obrovský tlak na úrovni komisie. Včera e, v hornej komore nášho parlamentu s príslušným ministrom sa konala veľká diskusia o tomto. Holandsko potrebuje model tranzície. Skutočný model teraz musíme preskúmať jednotlivé cesty. Nebudem uh, zachádzať do detajlov odpovedí, ale chcem len zdôrazniť, že pre Holandsko je toto obrovská priorita. Včera sme diskutovali s holandským ministrom a rozhodli sme sa, že budeme skúmať možnosti, ktoré umožnia našim podnikom um, dodržiavať európsku legislatívu tak, ako by sa mala dodržiavať a musíme e, naozaj ten spletenec e, rozpliesť konečne a ostatné štáty by mali robiť to isté. Niektoré štáty majú novú legislatívu, ako napríklad Holandsko, sú považované za tých najlepších žiakov v triede, ale nikto nejde priamo do terénu, aby skontroloval, či to naozaj seriózne dodržiavajú. Je potrebné chodiť do členských štátov a kontrolovať dodržiavanie legislatívy a apelujem na komisiu, aby sa o toto snažila. Holandské podniky patria k špičke v sektoru ktoré a chceme naozaj dodržiavať európsku legislatívu a my sa teraz o to snažíme, ideme e, na to vyvinúť plán a Európska komisia by mala robiť to isté podľa mňa. Ďakujem, želáte si zareagovať? Ďakujem veľmi pekne. Áno, my rozumieme tomu, že Holandsko je osobitným príkladom, pretože má veľkú hustotu dobytka v rámci EÚ a druhú najväčšiu hustotu, pokiaľ ide o, o, o dodržiavanie rovnováhy pri fosil pri, pri, pri, pri a fosfátoch a takže e, sme pripravení pomôcť samozrejme. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za tieto odpovede, ale my sme hovorili o cyklickom systéme, ktorý musí byť vytvorený. To je tá hlavná téma pre mňa. Ja dúfam, že podniky dostanú e, pomoc pri zavádzaní cyklického systému. Ďakujem. Takže nech sa páči, pán Hojtema, náš kolega pomospodár. Een opmerking die ik wil plaatsen. Ďakujem, pani predsedníčka. Je potrebné taktiež e, dbať na to, aby naši poľnohospodári e, dostali jasnosť, e, dostali zatiaľ iba sľuby, ale teraz je potrebné tie sľuby voči nim dodržať. Pani predsednička, ja sa nepúšťam s veľkou radosťou do takýchto politických diskusí, ale minulý rok u nás vláda rozhodla, že urobí obrovské úsilie. My sme urobili všetko, čo bolo možné v oblasti životného prostredia. Ja nebudem ukazovať prstom na iné štáty, ale keď existujú e, riešenia, je potrebné ich zaviesť. E, nemecký kolega sa vyjadril za Nemecko. Musíme robiť všetko, čo môžeme, ale takisto musíme chrániť našich poľnohospodárov a mliekarov. Ja súhlasím s vami, že nesmieme poskytovať nejaké falošné nádeje, ale v určitom okamihu sa musíme konečne e, stretnúť a zamyslieť nad tým, čo je možné, čo nie je možné. Nesmieme zasa žiadať nemožné. Ja plne súhlasím s predrečníkom. I don't get it very well, so Mr. Uh... Nech sa páči, nie, nie som stačí, som dobre porozumela. Chcete znovu zareagovať? Nie, dobre, takže to je v poriadku, to môžeme odložiť. Ešte niekto by sa rád vyjadril v tejto otázke? Dobre, poďme ďalej. Ďalšia otázka. Prepačte, ďalšia téma. Kvalita vody. Tu máme otázku pani Kadembach, pána Volkena, pána Huitemu a pána Eka. Nech sa páči, pán Delgado Rosa. Ďakujem. Promade sa vyjadrím k otázke pani Kadembach. Pýta sa, a čo bude robiť komisia, aby urýchlila proces znižovania vstupu dusičnanov z polnospodárských zdrojov do spodných vôd, najmä preto, pretože došlo k zlepšeniu, ale len drobnému zlepšeniu. A teda e, ten výsledok z predchádzajúcich čísel z obdobia 2012-2015, e, ak to porovnáme s predchádzajúcim samozrejme ohlasovacím e, obdobím. Určite treba viac úsilia, napríklad aké úsilie, opatrenia, ktorých cieľom bude, bude uľavenie od regionálnych tlakov, ďalej akčné, akčné programy, ktoré budú skombinované s jasnými pohospodárskymi cieľmi, plus plus e, efektívna podpora polnohospodárom a e, presadzovacie mechanizmy a náležité plánovanie. V roku 2016 komisia ukončila relevantný pilotný projekt a cieľom bola podpora najlepších postupov v rámci Európy pri, pri efektívnej správe dusičnanov na farmách a výsledky a informačný materiál sú k dispozícii na našej web stránke DG Environment a takisto sme podporovali podporu cestou Horizontu 2020 mm, a podobne, sme, a, podobne aj program LIFE prispieva k inovatívnym riešeniam, vrátanie, vrátanie um, ehm, opatrení na zabránenie nečisteniu, pomoc proti a tak ďalej. Mm, to všetko nájdete na konkrétnych web stránkach a my dúfame v, v dobrú diskusiu e, s členskými štátmi. Mm, členské štáty veľmi radi podporujem, veľmi radi podporíme a my ako komisia samozrejme pravidelne organizujeme prezentácie, podujatia, ktoré, kde diskutujeme o inovatívnych prístupoch, najlepších postupoch a v neposlednom rade mm, obdobie, ktorú pokrýva správa, ako bolo už povedané predtým. Máme tu aj určité postupenia, e, postupy pre porušenie voči niektorým členským štátom, ktoré neuplatňujú náležité opatrenia. Potom e, pani Kadenbach sa pýtala na to, že či spoločná pomospodárska politika by, či by sme mali vziať do úvahy, že, ne, že by nemali stať žiadne subvencie aktivít, e, ktoré produkujú vysoké úrovne dusičnanov a mm, a um, do akej miery treba čistiť vodu predtým, než uh, pôjde do domácnosti. Takže polnohospodári, ktorí poberajú podporu, majú povinnosti v súvislosti s krížovým plnením a medzi takýmito povinnosťami uh, je aj dodržiavanie smernice od ak, ne, ak, ak, ak nerešpektujú požiadavky, uplatňujeme, uplatňujeme pokuty. Uh, a ak je to opakované, tak môžeme podporu aj zastaviť. Potom, tak, potom po, teda máme krížové plnenie, potom máme požiadavky na dobrú správu a to sa všetko, to sa všetko týka konkrétnych, program, konkrétnych opatrení, ktoré musia dodržiavať. Mm, to, čo mm, fin, financuje SPP, poskytuje, um, alebo mm, polnohospodári musia jednoducho náplňať to, čo od nich vyžadujú pravidla e, krížového plnenia. Um, potom už musia dodržiavať e, opatrenia v súvislosti so, sklad, so skladovaním hnoja a musia dodržiavať predpisy, ktoré sa týkajú biopolného hospodárstva. Toto sa týka súčasného SPP a pokiaľ ide o nový návrh SPP, ktorý bol predložený pred eh, pár týždňami a takisto je to aj v zmysle toho, čo hovorí parlament, eh, že treba zabezpečiť koherentnosť politiky alebo minimálne zabezpečiť koherentnosť s relevantnou legislatívou, vrátanie e, kvality vody. Ja by som skôr povedal kondicionalita, ktorá sa, ktorá sa týka naplnenia zo strany príjimateľov, teda tým, tým, tým musia náplniť jednotlivé opatrenia, blahobyt zvierat, zdravie rastlín a tak ďalej, ale ja chcem, ja chcem upozorniť na, ehm, na, na kondicionalitu, kde je, podob, kde je, kde je potrebné dodržiavať e, smernicu o dusičnánoch a fosfátoch a potom, a potom GAEK, um, ktorá, ktorá je dôležitá z pohľadu výž, živín. Mm, takže toto sú dve podmienky, ktoré prispievajú svojim dielom k riešeniu tejto otázky. Potom pán Volken sa pýtal, pán riaditeľ Tlmočníci vás žiadajú, aby ste trošku spomalili. Dobre, budem hovoriť pomalšie. Otázka pána Volkana sa týka toho, že mnohí dodávateľia vody musia dodávať čistú vodu, či už je to voda zo studní alebo spodná voda a my vieme, že sú s tým spojené náklady, my nemáme špecifické alebo systematické informácie o počte regiónov, a kde sa mieša voda zo studní so spodnou vodou, ale sú čísla, ktoré hovoria o tom, že e, občania majú vysoké náklady spojené s znečistením, s dusičananmi vo Francúzsku 70 až 100 miliónov eur ročne obce dávajú na e, čistenie a dodatočné úpravy vody kvôli e, nadmernému podielu dusičnanov, aby voda bola vôbec pitná. Tie sa ob, odhajujú, odhadujú na 120 až 260 miliónov eur ročne. Takže komisia sa chce e, zamerať na to, koľko vlastne stojí regióny, čistenie e, vody a odstraňovanie dusičnanov z e, vody. Máme tu princíp znečisťovateľ platí. E, smernice o dusičnanoch a o, vode sú prepojené samozrejme a tie náklady, čím menej bude dusičnanov vo vode, tým menej budú občania platiť za čistenie vody. 1. februára bol prijatý návrh, prepracovaný návrh smernice o pitnej vode, aby sa zvýšila kvalita pitnej vody a aby sa sprístupnili lepšie informácie občanom. Tento návrh dá spotrebiteľom oveľa viac informácií. V prílohe 4 e, sú informácie o e, dušičanoch, ktoré musia byť sprístupnené na internete občanom. Teraz pán, Rujteman, pán Hujtema sa pýtal na trofický štatút v členských štátoch. My s členskými štátmi sme sa snažili nájsť harmonizovanú metodológiu na hodnotenie eutrofizácie či už ide o úrovne dusičnanov alebo v kontexte rámcovej smernice o vodách. My potrebujeme metodológiu na to, aby sme vyhodnotili stav e, nutričných látok vo vode. Členské štáty musia byť ale porovnateľné, také, ktoré majú e, podobné vodstvo zodpovednosť za dodržiavanie povinností dobrého ekologického stavu. E, um, pokiaľ ide o nitráty, toto je povinnosť členských štátov podľa rámcovej smernice. A Stefan Eck položil takisto podobnú otázku, či Podobná metodológia na hodnotenie eutrofizácie by mala byť vyvinutá, na to som už odpovedala, ale druhá časť sa týkala aké, toho, aké plány e, má komisia e, s fosforom. Smernica o dusičnanoch nerieši priamo fosfor, ale prevencia a znižovanie eutrofizácie patrí k týmto cieľom keďže smernica o dusičnanoch hovorí aj o lepšom riadení hnoja z dobytka. Ten obsahuje nitraty aj fosfáty. V národných akčných plánoch preto sa rieši aj e, fosfor väčšinou. Akčné programy štátov obsahujú špecifické opatrenia, napríklad pokiaľ ide o aplikáciu fosfátu, normy pre túto aplikáciu a potom dezignácia zraniteľných zón e, pre e, nitráty, musí sa tam skúmať aj fosfor, pretože fosfor e, patrí k hlavným dôvodom eutrofizácie. A rámcová smernica o vodách plne rieši aj tlak fosforu v kontexte dobrého ekologického stavu a preto členské štáty podľa smernice musia prijať opatrenia v rámci svojich plánov riadenia povodí riek. Pán Ek sa teda pýtal, či máme plány rozšíriť smernicu o nitrátoch a pokryť aj fosfor. Zatiaľ nemáme takéto plány, pretože sa to rieši inde. Smernica o nitrátoch e, spoločne s rámcovou smernicou o vode rieši celkovo globálne eutrofizáciu. Samozrejme, my sledujeme to, čo robia členské štáty v súčasnom právnom rámci, snažíme sa riešiť problém aj fosfátov, aj eutrofizácie a sledujeme, ako sa to implementuje a či sa to implementuje v členských štátoch. Ďakujem, pán Hujtema. Ďakujem. Ďakujem komisii za odpoveď. Mám otázku ohľadom trofického hodnotenia. Čo si myslíte? Do akej miery členské štáty zohľadňujú zdroje znečistenia? Zdroje emisí fosfatov a dusičnanov. Um, okrem poľnohospodárstva sú aj zdroje ako e, doprava alebo domácnosti alebo oceán, pretože v Severné more napríklad môže byť takisto zdrojom a potom existujú prirodzené zdroje emisí dusičnanov, fosfátov a to takisto môže ovplyvniť trofický stav vody. Nechcem, aby sme obviňovali poľnohospodárstvo z veci, ktoré nespôsobuje. Môžeme potom príjmať e, opatrenia v oblasti poľnohospodárstva, ale nebude to mať e, žiaden účinok. A ešte k predchádzajúcej otázke chcem vedieť, či vieme viac o tokoch e, živín na úrovni fariem. A vieme dobre vypočítať emisie jednotlivých fariem. Na základe toho by sme mohli vypočítať emisie poľnohospodárstva a na základe toho potom by sme mohli e, cieľene príjmať opatrenia. Ne, neobviňovali sme, by sme poľnohospodárstvo z veci za ktoré nemôže. Samozrejme existujú iné zdroje nitrátov, iné ako poľnohospodárstvo, ale smernica o nitrátoch rieši tie, ktoré pochádzajú z hnojív. Neviem, povedať, či členské štáty vo svojich národných akčných programoch e, do akej miery budú zohľadňovať iné zdroje, ale mali by to urobiť, pretože existujú rôzne zdroje nitrátov, to je známe. Oceán je skôr príjimateľom ako zdrojom, ale samozrejme sú iné zdroje znečistenia, ktoré takisto musíme zohľadniť. Ale smernica o nitrátoch, keď sa dobre uplatňuje, nepre, nepresúva žiadne bremeno na poľnohospodárstvo. Mali by sme sa ale sústrediť na to množstvo, ktoré pochádza z poľnohospodárstva. No a pokiaľ ide o precízny výpočet emisí fariem um, a samozrejme musíme presne vypočítať, koľko živín príjma, absorbuje pôda, e, plodiny a tak ďalej. A to nám to nám e, pomôže aj pri presnejších výpočtoch. Pani Šrajer Pierik, ďakujem. Vrátim sa k otázke pána Hujtemu. V Holandsku sme mali špecifický režim pre fosfáty a keď sa pozrieme na západnú časť našej krajiny, je tam Ehm, vyššia prítomnosť fosfátu, ale to nesúvisí s poľnohospodárstvom, ale s vodou, ktorá prichádza z oceánu. Máme teda odlišné čísla v Holandsku, v rôznych regiónoch, v závislosti od zdrojov. Na európskej úrovni chcem vedieť, ako robíte vy tieto výpočty a štatistiky. Použili ste vôbec správne čísla? O akých číslach hovoríme? Máte čísla od poľnohospodárskeho sektora, od priemyslu. Mm, to je rozhodujúce, z akého zdroja ste ich zobrali. My si berieme čísla, ktoré nám poskytujú členské štáty, čiže o fosfatoch a nitrátoch nám dávajú e, zdroje členské štáty a podľa toho robíme naše správy a naše hodnotenia. Yes, clear. else? Kto sa ešte hlási? Ak nie, tak ďalšia otázka. Má, to sú odlišné témy, takže pán riaditeľ, pôjdeme po jednotlivých otázkach a kto Eh, bude mať záujem sa vyjadriť, nech sa prihlási. Ďakujem. Najskôr otázka pána Beleta. Prečo eh, sa eh, oneskorili implementačné správy? Do júna 2016 malo správy predložiť 28 štátov, ale iba 12 dodržalo lehotu a e, niektoré členské štáty nedali všetky relevantné informácie. 19 členských štátov nám v roku 2017 potom dalo informácie úplné alebo neúplné. Takže kompletné informácie sme mali až v oktobri 2017. A teraz diskutujeme s členskými štátmi o tom, aby sa to už nestalo v budúcnosti v druhej polovici roku 2020, keď opäť budeme predkladať správy e, ohľadom e, vody. A teraz otázka týma Volkena. Týka sa to, aké obmedzenia má smernica o nitrátoch, pokiaľ ide o poľnohospodársky model s nízkym výstupom živín. Smernica o nitrátoch má napomôcť e, tomu, aby sa vytvoril udržateľný model poľnohospodárstva na základe rovnováhy živín a cieľom je predísť e, znečisteniu dusičnanmi, berúc do úvahy špecifika členských štátov a regiónov. Napríklad jedným z pilierov smernice je princíp e, vyváženého hnojenia, používania hnojív. E, objem živín, ktorý sa bude aplikovať na pôdu, by nemal byť väčší ako to, čo plodiny naozaj potrebujú. Toto sa má vzťahovať na hnoj, ale aj minerálne hnojiva, aj biohnojiva. Smernica teda pomôže prejsť na udržateľné poľnohospodárstvo, ale aby sme dosiahli túto udržateľnosť. Ehm, opatrenia podľa smernice musia byť doplnené ďalšími e, nástrojmi, najmä podľa rámcovej smernice o vode a e, nástrojmi SPP, pretože iba koherentný politický prístup e, sa vyhne negatívnym účinkom napríklad aj dotácií. Je potrebné teda prejsť na model poľnohospodárstva, ktorý bude používať menej vstupov. Dobrým príkladom je biologické poľnohospodárstvo, prírodné vstupy na miesto umelých. A máme regióny, ktoré sú už teraz jednoznačne zasiahnuté s nečistením nitratmi. Chce sa niekto vyjadriť? Pani Delaje. Ďakujem, pani predsednička. Nechcela som sa vyjadrovať, ale musím reagovať. Musíme prestať mm, stavať proti sebe jednotlivé modely poľnohospodárstva, napríklad aktívne, mm, aktívna meď, ktorá sa používa v biopoľnohospodárstve. Je to menej škodlivé táto aktívna meď ako syntetické produkty používané v tradičnom poľnohospodárstve? Čiže musíme si pripomenúť, že niektoré veľmi jedovaté látky vynašla aj príroda, nie sú to vyložene vždy iba syntetické produkty. Takže pozor na takéto porovnania. Ďakujem. Chcete odpovedať? Áno, chcem zareagovať. Teší ma ten komentár, pretože môjim cieľom nie je porovnávať modely poľnohospodárstva, chcem iba povedať, že sú regióny, ktoré sú už dosť znečistené príliš veľkými vstupmi a jeden z spôsobov, ako prejsť na udržateľnejší model, je eh, dávať menej vstupov do produkcie. Ja som uviedol len jeden príklad, to nebolo nejaké zázračné riešenie, ale v zásade všetky modely poľnohospodárstva musia ešte niečo urobiť, aby prešli na udržateľnejší model. Toto, čo som hovoril, sa týkalo ochrany pred dusičnanmi. Chce sa niekto vyjadriť? Nie. Teraz otázka pani Miller. Pani Miller sa pýtala, ktoré konania o porušení zmluvy sú ešte otvorené a či členské štáty ešte e, budú mať nejaké ďalšie žaloby. Ohľadom e, smernice o nitrátoch máme tu 6 štátov, Belgicko, e, región Valonsko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Poľsko a Slovensko. To je 6 štátov, ktoré majú otvorené konanie o porušení zmluvy a potom sa vyšetrujú Španielsko a Spojené kráľovstvo. Komisia hodnotí súčasnú implementáciu smernice na základe najnovších správ a údajov a to si vyžiada možno ešte ďalšie právne kroky, ak to bude potrebné, právne kroky voči ďalším členským štátom. If not, we can go to the second question. Môžeme prejsť na ďalšiu otázku. Pani predsednička, sú tu dve súvisiace otázky. Pani Ulrike Müller a pán Štefan Eck položili súvisiace otázky, takže ich odpovie, zodpoviem naraz. Pani Müller, či strategické plodiny pre SPP e, napomôžu zjednodušeniu SPP a ako sa to bude implementovať v kontexte smernice o nitrátoch a pán Exa pýta, či táto smernica o nitrátoch sa zohľadňuje pri príprave pri príprave novej SPP a ako to bude so strategickými plánmi e, SPP. Takže strategické plány SPP musia zohľadniť e, povinné opatrenia na národnej úrovni a my ich musíme doplniť dodatočnými dobrovoľnými opatreniami, vždy dodržiavajúc princíp znečisťovateľ platí. Implementácia smernice o nitrátoch je e, zahrnutá v krížovom plnení a komisia predkladá posilnenú kondicionalitu pre, ro, po, pre obdobie po roku 2020, čiže priame prepojenie medzi rešpektovaním smernice, priame platby pre farmárov a potom GAEK, dobré poľnohospodárske a environmentálne postupy. Tieto nové povinnosti môžu znížiť znečistenie nitrátmi, môžu tým vlastne na pomoc implementácii smernice Teraz sa to zavádza teda do tej posilnenej kondicionality, teda nástroj udržateľnosti pre živiny a nová požiadavka, ktorá e, zakazuje holú pôdu počas e, najcitlivejších období. Je to pokrok, keď to porovnáme so súčasným obdobím kedy členské štáty iba notifikovali komisii, ako sa rozhodli implementovať. Čiže toto je naozaj veľká príležitosť pre komisiu aj členské štáty, aby sa posilnila e, konzistentnosť e, opatrení v oblasti nitrátov, vody a širšieho poľnohospodárstva. Čiže takto môžeme riešiť e, zdroje znečistenia vody z poľnohospodárstva. A ešte taká všeobecnejšia pripomienka. Úloha tohto parlamentu bude dôležitá v následujúcich mesiacoch, pretože sa pripravuje SPP po roku 2020. Je potrebné podporiť ten náš spoločný cieľ a to politickú koherentnosť, aby tie politiky boli v súlade. Politika SPP, environmentálna politika sa musia navzájom doplňať a musia podporiť poľnohospodárov, aby vedeli prejsť na udržateľné poľnohospodárstvo. Toto samozrejme je v rukách v prvom rade členských štátov, ale takisto aj v rukách poslancov EP. Ďakujem, máte pripomienky? Pani Schreier? Ja, voorzitter, hartelijk dank eh, voor de... Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj komisii za ich odpoveď na tieto otázky. Bolo by možno dobré dostať tie odpovede v písomnej forme. Ja som sa síce písala, ale toľko dôležitých informácií je tam obsiahnutých, že by som bola radšej, keby som to mal k pozícii v písomnej forme. A teraz k smernici o tusičnanoch z 99. Um, už nie je úplne aktuálna a nejaké uh, veci týkajúce našich inovácií, obehov hospodárstva a tak ďalej. Nejaká aktualizácia by bola iste na mieste. Nové kritéria, lebo nadalej dochádza k diskriminácii živočišnej uh, pôvodu um, hnojív a toto ide na úkor ako zdravia, tak aj obeho hospodárstva. Ide o zdravú vodu, ide o dobrú kvalitu pôdy, ide o to, aby naozaj malé podniky v pomstve mohli prežiť. Takže dúfam, že sa nám podarí nájsť nejaké riešenie. Ďakujem. Rozmetávajú. Ďakujem pekne, nech sa páči, môžete reagovať. No momentálne nemáme v pláne to, čo sme tu povedali, dodať písomne, ale pokiaľ ide o smernicu o Sičnanoch, k tomu, či je aktuálna alebo zastaraná, k tomu by som sa rád vyjadril. Ja si nemyslím, že by bola zastaraná a poviem aj prečo. Poprvé sú tam stanovené ciele, ako sme o tom hovorili, teda kvalita vody. Ehm, členským štátom ponecháva voľbu tých najefektívnejších spôsobov, ako tieto cieľe dosiahnuť a to ruka v ruke eh, s tým, že je potrebná revízia každé 4 roky programov na znižovanie eh, obsahu dusičnanov v znečistených zónach. Čiže za každým vychádzame z najaktuálnejších vedeckých poznatkov, metodík, čo nám prekladajú národné orgány. Takže naozaj ten technický a technologický pokrok je za každým zohľadňovaný. V praxi dochádza k aktualizácii. Preto komisia nevidí eh, dôvod, prečo novelizovať túto legislatívu je potrebné chrániť samozrejme vodné zdroje pred e, tlakmi spolnohospodárstva a aj to robíme výmenou osvedčených postupov, implementáciou naozaj namierušitých akčných programov v oblastiach so znečistenou vodou alebo s rizikom znečistenia e, vody s ohľadením najnovších e, vedeckých poznatkov, technológií, ktoré našťastie sa stále inováciou vytvárajú. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Nech sa páči, pani Šrajpírik. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nuž, my sme tie otázky predsa predložili písomne. Prečo by sme nemali mať písomnú odpoveď? Samozrejme, že môžeme požiadať e, našich zamestnancov, e, celé nám to spísať, vypočuť si to ešte raz a tak ďalej, ale vedia aj sa komisie to celé číta, takže to musíme mať k dispozícii v písomnej forme. prečo nám teda mm, nie sú ochotní to zaslať v písomnej forme, naozaj nechápem. Je to pre moju skupinu veľmi dôležité. No, pani Šrajer-Pirik, iste viete, že komisia nemá povinnosť písomne odpísať, odpovedať, pardon, a zo skúseností z minulosti s inými DG môžeme povedať, že aj keď sme často trbali, tak uh, eh, skladka nie je to v ich moci. Uh, všetci dobre vieme, ako to funguje. Neviem, ak chcete povedať niečo viac. Áno, doplním. Písomné otázky, ktoré dostaneme, aj písomne zodpovedáme. Čiže ak to príde ako písaná otázka v písomnej forme, tak to samozrejme takto budeme riešiť. Dobre. Ale ja som to predsa predložila písomne. To je písomná otázka z mojej strany k tým výnimkám a ďalším veciam. Ja som to spísala, tie otázky, neboli to ústne otázky, takže by som chcela aj písomnú odpoveď. Dobre. Áno, možno e, vaši zamestnanci si to môžu v tej administratívnej línii nejako prediskutovať, e, či to naozaj malo náležitú formu písomnej otázky. Ak to bola písomná otázka, tak komisia nemá dôvod odpovedať. Možno na tom pracujú, fakt neviem. Dobre, tým uzavrieme rozpravu. Ďakujem pekne všetkým za účasť. Bolo to všetko veľmi zaujímavé. Ďakujem veľmi pekne pánovi riaditeľovi za to, že prišiel a odpovedal na naše otázky. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ak sa nikto nehlási s ničím v vode rôzne, ďalšiu schôdzu budeme mať 9. júla v Bruseli.